sa mm, bude konať zajtra v útorok. A teraz ideme e, k stručnej prezentácie e, správy pána Luis Kera o e, všeobecnom a obchodnom letectve. Ďakujem, pán predseda. Do dnešného dňa sa letecká doprava v Európskej únii sa jej nevenovalo ešte dostatok pozornosti a preto je dôležité, aby sa Európsky parlament e, zaoberal toto všeobecnou leteckou dopravou a leteckou dopravou na obchodné účely. E, čísla hovoria samé za seba. E, počet lietadiel čo sa týka leteckej dopravy na obchodné účely, e, sa zvýšil o 3500 a obrat predstavuje asi 25,5 miliárd eur. A priamo či nepriamo sa to týka asi 55 tisícov pracovných e, miest e, to znamená, že je to 9-percentný nárast v ostatných desiatich rokoch oveľa väčší nárast v tejto oblasti leteckej dopravy ako v ostatných. A preto je veľmi dôležité zaoberať sa touto problematikou, pretože je e, veľmi dôležitá aj pre našu občianskú spoločnosť, pretože jej prostredníctvom sú prepojené jednotlivé destinácie. Všeobecná letecká doprava napríklad prispieva e, k boju proti požiarom e, kartografické práce e, je možné prostredníctvom všeobecnej leteckej dopravy robiť a podobne. A preto je veľmi dôležitý európsky e, výrobný sektor v tejto oblasti. 16-percentný e, podiel má na celosve, v celosvetovom meradle. Musíme si ho chrániť a preto je veľmi dôležitá aj požiadavka komisie síce počiarknúť osobitosti tohto sektora a definovať špecifika. Z tohto dôvodu je potrebné zosumarizovať si dáta, postúpiť ich eh, politickým činiteľom, pretože je potrebné eh, mať dostatok eh, informácií, poznať tento sektor, aby bolo možné takýmto spôsobom lepšie regulovať leteckú dopravu na obchodné účely. Pozrieme sa, ako to vyzerá s princípom proporcionality. Veľmi dôležité je vedieť, či pravidlá, ktoré platia pre obvykle lety, či sa týkajú aj malých lietadiel, jednomotorových lietadiel, pohromadiel. E, preto je dôležité, že komisia hovorí, že je dôležitý princíp proporcionality a to tak už pri vypracovaní týchto zásad, ako aj pri ich transponovaní do e, života. Mám na mysli e, na pravidlá, ktoré prijala EASA, pokiaľ ide o lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v priemyselnom, v živnostníckom teda sektore. Dôležitý je aj prístup k letiskám a k leteckému priestoru. Malé lietadlá majú vo všeobecnosti problém s prístupom k väčším letiskám a stále väčšie problémy zaznamenávame aj pri regionálnych letiskách a preto je dôležité rozšíriť existujúce kapacity. Dôležité tiež je posilniť investície e, do malých a stredených letisiek, aby bolo lepšie prepojenie medzi európskymi mestami. Využitie kapacity vzdušného priestoru tam je e, dôležité, aby e, sa toto zlepšilo v Európe. Čo je dôležité, e, pritom je dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Dostávam sa k ďalšiemu bodu, a síce k trvalej udržateľnosti. Emisie CO2 malých lietadiel sú samozrejme nižšie ako veľkých dopravných lietadiel. Každopádne je e, potrebné analyzovať, ako by bolo možné tieto emisie CO2 ešte viac e, znižiť, napríklad aj v rámci Klínska či Cezar. A na záver, pani komisárka, by som chcela ešte raz vyjadriť svoje želanie, aby sme za pomoci tejto e, správy budúce aktivity Európskej únie e, mohli lepšie e, stvárniť. To je želanie Výboru pre životné prostredie a požadujeme od komisie, aby sa k tomuto vyjadrila koncom roka 2009, aby nám referovala o pokroku v tejto oblasti. Dúfam, že zajtra táto správa bude môcť byť prijatá. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Kujero. Komisia má slovo, pani komisárka. Pán predseda, komisia víta túto správu a chce sa poďakovať spravodajcovi aj výboru za výbornú prácu. V januári 2008 komisia poprvýkrát vydala oznámenie o e, všeobecnom letectve a obchodnom letectve a potom e, nasledoval pozitívny záver rady v apríli 2008 a teraz táto správa parlamentu, ktorá je dôležitá musíme si uvedomiť, že všeobecné obchodné letectvo je dôležitým odvetvím leteckého priemyslu EÚ a má hodnotu 3,8 miliardy eur každý rok a investuje dosť do udržateľného rozvoja a rýchlo rastie. Viac ako dve e, tretiny všetkých lietadiel, ktoré sú e, osvedčené v EÚ, sa nachádzajú v tomto sektore. Všeobecné obchodné letectvo predstavuje e, a sa skladá hlavne z malých a stredných podnikov. Je to veľmi diverzifikovaný sektor,

predpisy e, treba prispôsobiť na e, túto osobitnú povahu, bez toho však by sa e, znížili starostlivosť o bezpečnosť a vítam návrhy, ktoré pozbudil parlament v tejto správe. Sú tri oblasti, kde budeme musieť zamerať naše úsilie v najbližšej budúcnosti. Rozvoj spoločných štandardov EÚ v oblasti bezpečnosti všeobecného letectva a tiež integráciu letectva do budúcej generácie integrovaného riadneho letovej e, prevádzky e, v Európe a tiež znižovanie e, emisí CO2 tohoto sektoru. Komisia sa podiela prijať niekoľko vykonávacích predpisov na úrovni EÚ pre zabezpečenie zvyšnej bezpečnosti letectva. Ako bolo zvôrazne v tejto správe, musíme zabezpečiť, že ne, sa nebude starať len o hodnú úroveň bezpečnosti, ale tiež a to, že e, nebudú predstavovať e, e, nevhodné a nepotrebný záťaž pre hospodárske subjekty. Musíme pochopiť to, že vzdušný priestor je spoločné dobro, ktoré by mali všetci mať k nemu prístup za rovnakých podmienok. Európske otvorenie nebo a Cezar eh, budú dôležité na to, aby eh, podporili eh, rovnaký prístup k spoločnému vzdušnému priestoru a aerodropom. Toto zabezpečí nový druh služieb, ktoré sú doposiaľ nevydané v Európe. A napriek technologickom pokroku letectvo má tiež dopad na životné prostredie a ako aj širšie, širší letecký priemysel bude musieť naďalej znižovať tento dopad na životné prostredie. Tu bude potrebné postupovať podľa zásady proporčnosti a komisia bude spolupracovať s parlamentom v zmysle tejto správy a e, tiež podá správu o tom, aký bol dosiahnutý pokrok. Reding, lieu... Ďakujem pani Redingo a e, hlasovanie bude zajtra a e, teraz e, podľa e, Program máme stručnú správu pani Záborskej o nediskriminácii medzi pohľaviami. Dovolte mi, aby hneď v úvode som srdečne poďakovala všetkým kolegyniam a kolegom za spoluprácu pri mojej iniciatíve